Slovo má najskôr slovo spravodajca, nech sa páči. Ale poprosím všetkých, ktorí tu nechcú ostať, aby, to, aby túto miestnosť čo najtichšie opustili, pretože budeme potom môcť počuť aj rečníka. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda prvom rade sa chcem poďakovať kolegom, tieňovým spravodajcom za prácu na tomto dokumente. Chcem sa poďakovať aj komisii a rade za spoluprácu. Bez eh, dobrej práce a podpory by sme nedosiahli v júni dohodu ešte počas lotišského predsedníctva, čím sa zosúladilo základné nariadenie EÚ s rozhodnutiami e, Svetovej obchodnej organizácie VTO. V roku 2009 v základnom nariadení EÚ e rozhodla o zákaze e, v obchodovaní s dvoma výnimkami, teda výnimka pre tzv. výrobky pre pôvodné obyvateľstvo a taktiež výnimka týkajúca sa hospodárenia s morskými zdrojmi ak to je v mm, malom a na neziskovom základe. Je to tzv. výnimka MRM. E, v nariadení ide o to ubezpečiť sa, aby e, výrobky s tuleňou už nemohli byť predávané na európskom trhu. Nariadenie a implementačný akt spochybnili Kanada a Norsko na pôde VTO a konečné rozhodnutia VTO boli schválené 18. júna 2014 a spochybnili jednu z týchto dvoch výnimiek a síce tú výnimku MRM a Kanada EU sa dohodli, že rozumná lehota na uplatnenie odporúčaní a rozhodnutí e, by mala byť 16 mesiacov od schválenia a táto lehota vyprší tento rok 18. oktobra. Komisia schválila návrh na pozmenenie súčasného nariadenia obchodovaní s výrobkami s tuleňou, ale iba 6. E, februára 2015. Tým sa e, zosúladila súčasná legislatíva s rozhodnutiami VTO. Vzdala sa teda druhej výnimky MRM a e, posilnila tú prvú výnimku pre pôvodné obyvateľstvo. Ja musím povedať, že nevšetci e, poslanci súhlasia s zdaním sa druhej výnimky, ale predsa len sme všetci radi, že je tu súlad medzi nariadením a rozhodnutiami VTO. Je tu teraz niekoľko nových kritérií, podľa ktorých e, e, to, čo vylovia Inuiti a pôvodné obyvateľstvo sa môže dostať na trh, pretože ide o prežitie a živobytie týchto komunít. My sme pozmenili návrh komisie a zohľadnili sme pritom hlavne právo na seba určenie Inuitov a ďalších, e, ďalšieho pôvodného obyvateľstva. Ide o to zdôrazniť to, že lov na tuleňov je súčasťou kultúry a spôsobu života Inuitov. E, je to spôsob ich obživy, e, spôsob ako e, získať potravu a obživu. Ide o tradičné prežitie samotných komunít. V správe som navrhol aj nový článok 5a, kde je odvolávka na potrebu dobrého informovania občanov o e, výrobkoch stúleňov, ktoré sa dostávajú na trh EÚ. Samozrejme zlovu takých, takéhoto pôvodného obyvateľstva a samozrejme musia byť aj zákonného pôvodu. A potom článok 7, výkazníctvo. Tu mala komisia vypracovať e, správu do konca roku 2009 o uplatnení nových pravidiel so zameraním sa na dopad pravidiel práve na komunitu Inuitov. Ja sa teším na vyjadrenia komisie, rady, ale aj všetkých mojich kolegov. Ďakujem pekne za pozornosť. Teraz pán komisár Vela. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi, zablahoželať mu aj jeho kolegom e, za to, že e, tak rýchlo zareagovali na návrh komisie pozmeniť, doplniť základné nariadenie o obchodovaní s takýmito produktami. Tie zmeny a doplnenia boli potrebné po rozhodnutí VTO z júna 2014 E, ešte stále platí zákaz predávania takýchto výrobkov, ale potom sú tu tie dve výnimky pre pôvodné obyvateľstvo, ako aj výnimka týkajúca sa hospodárne s morskými zdrojmi a e, boli skonštatované diskriminačné e, efekty. My si však myslíme, že dobrá spolupráca medzi inštitúciami e, dospela k veľmi dobrému výsledku, pretože EÚ tak môže splniť svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce z z rozhodnutí VTO, pretože tu bola dostatočná lehota ktorá e, vyprší 18. oktobra 2015 presne. Je to veľmi dôležitý krok pre dôveryhodnosť EÚ. Mm, mm, my e, využívame e, orgán na urovnávanie sporov VTO a teda chceme sa riadiť aj rozhodnutiami sme radi, sa nám podarilo e, pozmeniť a doplniť základné nariadenie, čím sme zarušili súlad s pravidlami VTO. Je to e, politicky e, háklivá otázka pre mnohých z vás a sme radi, že bol dosiahnutý vyvážený kompromis. Počas celého procesu sa komisia kontaktovala so všetkými zainteresovanými, aj s tými hlavnými dotknutými členskými krajinami. Myslíme si, že tento dialog bol naozaj konštruktívny a že výsledky e, sú viditeľné aj v tejto fáze E, takže je tu stále zákaz, ale so zmysluplnou výnimkou pre pôvodné obyvateľstvo a boli odstranené aj všetky nedostatky, ktoré identifikovala VTO, ako napríklad e, odstránenie výnimky týkajúcej sa osporania s morskými zdrojmi. Je tu teraz vyvážený prístup, pretože sa plnia e, interné obchodné záväzky EÚ, ale taktiež sa dbá na záujmy komunít pôvodného obyvateľstva. Naviac tu boli isté špecifické požiadavky Európskeho parlamentu a tie boli zohľadnené v kompromisnom znení, ako napríklad ustanovenia, ktoré chcú, aby komisia e, pravidelne vyhodnacovala e, nariadenia a informovala verejnosť o zákaze a výnimke. Komisia jasne povedala, že e, plne podporujeme E, podstatu výsledku. Potom sú tu isté procedurálne otázky, boli e, e, predložené isté zmeny a preto musíme spraviť dve prehlásenie k horizontálnym inštitúciálnym otázkam, ale my sme ich aj postúpili službám Európskeho parlamentu a bude to zaznamenané v zápisnice. A potom príjmanie vykonávacích aktov a taktiež využívanie komutilologického postupu. E, to taktiež sme e, riadne uplatnili. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz pán Bensen. Forordningen fra 2009 gjorde det ulovligt at sælge selskabsprodukter. Naredenie er z roku 2009 postavil mimo zákon e, obchodovanie s takýmito produktmi v rámci EÚ. Legislatíva sa ukázala byť veľmi škodlivá pre Inuitov a pre pôvodné obyvateľstvo v rámci arktickej oblasti. Jedno z návrhov bol taký, že Inuiti by mali mať výnimku a že by to nemalo mať žiadne dôsledky pre túto časť obyvateľstva. Komisia nevykonala hodnotenie vplyvu, ale každopádne si žela zlepšenie textu. Všetky údaje, číselné údaje ukazujú, že legislatíva z roku 2009 bola naozaj veľmi škodlivá pre Inuitov a že viedla k zničeniu ich e, obživy. Nemôžu predávať teraz e, plenie kože. Majú asi 135 tisíc takýchto tulených koží na skladoch a nedokážu teraz realizovať e, výdobytky toho svojho tradičného lovu Chcel by som sa poďakovať pánovi Busovovi, ktorý rokoval za parlament a za túto lepšiu legislatívu. Sme radi, že komisia si je teraz vedomá veci, ktoré odignorovala v predchádzajúcom legislatívnom období. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz pán Vojčechovský. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Ehm, pani predsednička, ehm, výbor pre poľnohospodárstvo ehm, má pozitívne stanovisko k tejto správe a my sa vyslovíme za to, aby boli obmedzenia v obchodovaní s produktami s tuleňou e, kvôli podmienkam ich lovu a e, my e, súhlasíme s tým, čo kedy si povedal Mahatma Gandhi, že úroveň rozvoja civilizácie a morálky môžeme posúvať podľa toho, ako sa zaobchádza so zvieratami a aj podmienkami hlavu a to nielen trpenie zvierat, ale aj je to e, z neustenie dôstojnosti ľudí a musíme e, e, síce prihľadať na osobitnú situáciu týchto inuitov a výnimočné riešenia musia byť prijaté a k tomu smeruje to uznesenie, o ktorom rozprávame a preto sa vyslovujem za jeho prijatie. Ja, Andreas. Pán Andreas Schwab. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, drahé kolegyne, kolegovia. Ja by som samozrejme chcel poďakovať kolegovi Kristianovi Buzojovi za jeho prácu na tomto implementačnom návrhu, pokiaľ ide o realizáciu rozhodnutia VTO a myslím si, že nie je žiadnych pochyb, že Európska únia a pokiaľ je o ten vnútorný trh EU, tak e, podlieha mm, tým požiadavkám VTO. A z tohto pohľadu som vďačný, že aj v rámci výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov to prešlo tak rýchle. Myslím si ale, že stojíme pred otázkou, ako do budúcnosti eh, eh, budeme riešiť na jednej strane ochranu zvierat, životného prostredia, a na druhej strane budeme sa vysporiadavať s niektorými politickými a ekonomickými tlakmi, ako ich zosúladíme. A myslím si, že tá výnimka, ktorú sme formulovali, myslím si, že eh, dostatočne za zadosť takejto rovnováhe, ale musíme mať stále na pamäti, že umožnenie toho legálneho lovu musí sa diať e, v kontexte toho procesu e, VTO, aby to aj do budúcnosti tak bolo, aby ten proces mal takú hodnotu, ako musíme dať. Preto, pán komisár, e, si počkáme na to, ako bude fungovať v konečnom dôsledku takáto legislatíva, ale ten proces, ktorý mal premenu parlamentom, bol úspešný. Proces naplnenia tejto legislatívy. Ďakujem pekne, pani Šaldemóze. Ďakujem pekne. Tento týždeň budeme hlasovať o záverečnom e, návrhu pozmeniť európsky zákaz o vývoze a dovoze produktov s tuleňou, a to vo svetle rozhodnutia VTO. Skupina SAD podporuje e, výsledok rokovaní a robíme tak, pretože sa domnievame, že je kvalitný, naozaj obsahuje dobrú rovnováhu medzi troma dôležitými záležitosťami. Budeme uplatňovať e, rozhodnutia VTO a Takisto medzinárodné záväzky, ku ktorým pristúpila EU, budú sa musieť riadiť e, tým zákazom dovozu a vývozu produktov z e, tuleňov a každopádne podporujeme aj Inuitov, toto pôvodné obyvateľstvo a ich možnosť naďalej podporovať ich udržateľné produkty tulenie kože v rámci EÚ a som veľmi spokojný s výsledkom, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť v rámci rokovaní. Postupili sme to výboru EKON, informovali sme verejnosť a takisto úrady že produkty z tuliných koží, ktoré produkujú teda inuiti, sú legálne a môžu byť umiestňované na európsky trh. To je dôležité z pohľadu právneho základu. E, musíme ďalej sa zaoberať e, aj dôsledkami iných legislatívnych úprav. To je dôležité. Chcela by som sa poďakovať pánovi Busojovi, spravodajcovi, za vynikajúcu a konštruktívnu spoluprácu, ktorá znamenala, že sme dosiahli tento veľmi dobrý výsledok. Ďakujem. Teraz pán Dalton. E, ďakujem pekne, pani predsednička. E, pokiaľ ide o ECR, tak e, súlad s pravidlami VTO to bol najdôležitejší bod a preto môžeme podporiť vypustenie výnimky MRM. Takisto bolo veľmi dôležité pre nás, aby sme si objasnili znenie, pokiaľ ide o výnimku pre inuitov, aby nielenže môžu, mohli teda jesť tých tuleňov, ktoré ulovia, ale aby mohli aj obchodovať s tými produktami, ktoré z nich vyrobia. To je veľmi dôležité hlavne v Grónsku, pre Inuitov, kde nemajú iný zdroj obživy. Takisto sme eh, potvrdili pôvodný zákaz eh, a takisto silný záväzok eh, EÚ, pokiaľ ide o túto legislatívu spred niekoľkých rokov z pohľadu ECR, to je veľmi dôležité. A nakoniec v súlade so záväzkom ECR smerom k lepšej legislatíve je mimoriadne dôležité, aby sme teraz smerom na komisiu adresovali požiadavky, aby analyzovala účinky takéto legislatívy, hlavne pokiaľ ide o zmeny v porovnaní s predchádzajúcou legislatívou, tak aby sme dokázali do budúcnosti sa oprieť o lepšiu legislatívu. Za ECR teda podporujeme návrh EC, e, teda komisie, takisto tú dohodu a myslíme si, že je to dobrý krok do budúcnosti. Ďakujem. E, ďakujem pekne, pani Kalas. E, ďakujem pekne. Táto legislatívna správa mala za cieľ zosúľadiť to, čo v súčasnosti je právne možné v rámci EÚ s e, verdiktom rozhodnutím VTO. Niečo, čo sa javí byť pomerne štandardné a neškodné, sa stáva ťažším, keď ide zrazu o kultúrne tradície nejakých malých častí Európy. E, riadenie morských zdrojov, to, ktoré bolo navrhnuté, ktoré bolo v súlade s, roz, s tým rozhodnutím VTO, tak e, to sa netýkalo o zákazu e, obchodovania s produktami s tuleňou. Ja podporujem každopádne tento zákaz, ale faktom je, že v severských krajinách ešte stále sú vydávané licencie na lov tuleňov. Sú tam isté kultúrne tradície, ktoré to odvodňujú. Napríklad v Estonsku asi 15 licencií je udelovaných na takýto typ lovu a zrejme nebude klesať takýto počet fakt, že nemôžu používať to, čo lovia, tak e, to núti ľudí ignorovať takéto typy nariadenia aj legislatívy. Ja teda chcem zdôrazniť, že tu nejde o blaho zvierat, ale ide o udržateľné používanie zdrojov. A dúfam, verím, že komisia sa pozrie na súčasnú prax a že zadefinuje ten najlepší spôsob, ako zaistiť to, že pri rešpektovaní toho zákazu dovolíme tým tradíciám pokračovať e, tým najrozumnejším spôsobom. Čiže legislatíva, ktorá umožňuje na jednej strane lovo, na druhej strane vedie k máreniu zdrojov alebo nejakej šedej ekonomike. To nie je najlepší spôsob, ako to riešiť. Ďakujem pekne, pán, pani Hazekamp. Ďakujem pekne, pani predsednička. Konečne sú dôležité aj záujmy zvierat a prvýkrát neriešime len tie krátkozraké záujmy obchodu a nepostavíme ich nad tie záujmy zvierat Čiže ochrana zvierat je mimoriadne dôležitá, tak to vyplýva aj z rozhodnutia VTO. Chcem to povedať veľmi otvorene. Keď je e, produkt, ktorý treba zakázať, tak je to každopádne koža z túlenia. Každoročne 100 tisícky túleňov veľmi krvavým spôsobom sú zabité. Častokrát sú to mladiatá túleňov, trojmesačné. A pri plnom vedomí sa stiahujú z kože tieto mláďatá tuleňov a skutočne ide len o zisk z takejto kože a to je úplne prežitý modný doplnok, ktorý každopádne si vyžiada každoročne obrovské množstvo zabitých tuleňov. Sú tu každopádne tie dve výnimky, ktoré sa týkajú tohto lovu tá jedna výnimka bohužiaľ naďalej e, pretrváva a to je lov Inuitov, ale keď skutočne chceme podporiť tradičnú kultúru a zachovať ju, tak musíme sa postarať o to, aby Inuiti e, nespeňažovali svoje e, produkty, aby teda ich to nemotivovalo k tomu, aby zabíjali mladiatá tuleňov namiesto tých dospelých jedincov. Každopádne som za to, aby sme odstránili niektoré opatrenia, ktoré znižujú ochranu zvierat. Ďakujem pekne, pán Chvále za besedo. Ďakujem pekne, pani predsednička. A najprv chcem zablaželať spravodajcovi aj kolegyňam, aj kolegom sa poďakovať, ktorí prejavili veľkú efektívnosť pri um, príjmaní kompromisov. Táto otázka je veľmi dôležitá a nariadenie o um, obchode s výrobkami z e, turňou je e, pre našu skupinu veľmi dôležitá, pretože e, náš jeho účelom bolo od začiatku zabezpečiť ochranu zvierat a za túto sa my zasadzujeme a zelení bojujú za to, ale podľa rozsudku eh, Svetovej obchodnej organizácie eh, teda po jeho prijatí eh, nastali problémy a rôzne politické skupiny chcú do toho zapracovať čo najviac výnimiek a to by viedlo k oslabeniu toho nariadenia a my by sme nedosiahli ten cieľ, ktorý sme sledovali pred e, e, rozpravou a pred vyjednávaním. A tieto pokusy o oslabenie boli e, bez úspechu a už vo výbore IMCO boli zamietnuté a tie základné požiadavky boli tiež e, potvrdené e, v vyjednávaní s radou a um, jeden z problémov bol výnimka pre BMR a ja som sa vždy zasadzoval o jeho vymazanie a tu bude musieť zohrať aj komisia úlohu a tu musí nastať jasné e, hodnotenie a musíme zistiť, či dochádza e, k e, porušovaniu pravidel a ak áno, tak budeme musieť e, jednať. Pán Sotes, pani Kompola má modrú kartu na vás. Ste pripravení odpovedať? Áno, pani Kompola. Mikro. Puhun suomea. Tässä on puhuttu muutama viimeinen puheenvuoro. Poslední eh, rečníci hovorili o ochrane zvierat a ja by som chcela, aby Európsky parlament e, počúval aj e, tradície. E, máme výnimky pre Eskimákov, pre Inuitov, ale v Balskom mori sú malé ostrovy, kde je tradícia tisícročná, že sa používajú mm, kožušiny s tlňou. a keď hovoríte, že to ide o ochranu zvierat, tak to predsa nebraní im ďalej loviť tie zvieratá a používať siete je to otázka komerčného predaja kožušín. A keď e, zviera e, tá budú streľať, tak e, môžu ohroziť toto tradičné povolanie. A týmto naredením sa snažíme o to, že bol dosiahnutý čo najväčší kompromis a aby sa rešpektovala aj e, tradícia, to tradičné poľovanie inuitov a e, ďalších e, skupín obyvateľstva, ktoré napríklad to majú ako zdroj obživy. Napríklad majú aj zdroj obživy lov ryb. a v tomto prípade môže lov tuleňov ďalej pokračovať u inuitov, ale Eh, is eh, tá definícia eh, by mohla viesť k výnimkám a k oslabeniu narodenia. To by bolo škodlivé aj pre túleňov. Ja listán edustaja Margot Parker, olkaa. A ďalší rečník je pani Parker. Madam President. Ďakujem, pani predsednička. E, zatiaľ čo e, si cením e, to, že tie zmeny predpisov o obchodovaní s um, produktami s um, tuleňou vychádzajú z rozhodnutí VTO. Mám obavy o to, že to bude mať dopad na E, inuitov a e, ja hlavne mám obavy z toho, že e, nebol vykonané hodnotie dopadu pred hlasovaním predtým bola kľúčová priorita parlamentu zabezpečiť, že negatívny dopad nebude, nepostihne tieto spoločenstva, ktoré stovky rokov majú lov tuleňov ako prostriedok pre zabezpečenie bytia, ale um, nakoniec e, sa ukázalo, e, že e, tento zákaz nevedol k tomuto výsledku, ale sa ukázalo, že v Grónsku tento zákaz mal negatívny dopad na spoločenstva Inuitov. Musíme zabezpečiť, aby živobytie Inuitov bolo chránené rovnako ako blahobyt ochrana a pohoda v túlňov a jedno nesmie e, byť na úkor druhého. Majer, olko hyvä. Ďakujem teraz pán Obermajer. Ďakujem, pani predsednička. držateľnosť a e, zodpovedné nakladanie s prírodnými zdrojmi e, sú naše základné hnuty, ale e, čo dosiahol dotrajší zákaz výrobkov z torňov, svedčí o tom, že sme to nenaplnili. To vidíme z výsledkov z Grónska. Tam pôvodní obyvateľia poľujú, e, lovia e, tuleňov, ale e, nesú len o zvýšenie lovu, ale aj o účelné a zmysluplné nakladanie s týmito výsledkami lovu a pre toto obyvateľstvo je to jediný zdroj vitamínu C a ako obživa to nemá žiadnu náhradu a tisícky kožušín eh, pochádzajúcich hlav eh, bolo spálených a eh, toto nemá nič spoločné s zodpovedným zaobchádzaním s prírodnými zdrojmi. Ale musíme sa postarať o to, že čisto komerčný lov opäť nedostane a musíme tiež sa postarať o to, že v Baltickom mori budú tie výnimky udržané v hraniciach a um, to chcem spomenúť, čo povedal uh, hovorca Greenpeace, že musíme uh, sa postarať o to, aby uh, jasne boli rozdiely medzi udržateľným lovom a komerčným lovom. Ďakujem, teraz pán pospíšil. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem najprv zablahoželať pánovi spravodajcovi. Jeho kompromis podporujem Osobne som presvedčený, že zákaz obchodovania s túlernými výrobkami je morálne a správny a že zvieratá pri tradičnom zabíjaní mimo riadne trpeli. Na druhej strane tu bolo jasne povedané, že z tohoto zákazu je tu jedna výnimka Chcem všeobecne skonštatovať, že ak nejaký zákonný zákaz má výnimku takto v praxi, často spôsobuje problémy. Často takýto e, zákaz sa obchádza alebo rôzne vykladá. Trošku sa obávam, keď sa pozriem na výnimku, ktorá sa poskytuje Inuitom, že obsahuje toľko podmienok a je taká zložitá, že e, to bude na Európskej komisii a tým vyzývam pána komisára, že bude nutné, aby sledovali, či sa táto výnimka dodržiava Treba povedať, že Inuiti nedostávajú priestor na komerčný obchod s týmto tovarom. Je jasne napísané, že to má byť lov, ktorý je skôr na nekomerčné útely a že tento lov sa má robiť humane a tak ďalej. Bude teda úlohou komisie by to sledovala, aby výnimka z um, právneho zákazu sa dodržala, aby naozaj um, bol vyvážený záujem zvierat na jednej strane a záujem tradičného inuitského spoločenstva na druhej strane. Takže prosím komisiu, aby celá vec e, skončila prijatím tejto právnej úpravy, aby sa sledovalo, či sa pozorne dodržiava to, čo je stanovené ako výnimka. Je na vás modrá karta, ste pripravení e, odpovedať, pán Obermajer? Nech sa páči, ste pripravení odpovedať, pán Obermajer má slovo? Äh, Ďakujem. E, ja e, môžem e, súhlasiť e, s predrečníkom e, povedať, e, že máme obavy o to, aký to bude mať dopad, ale musím povedať, že on zabudol povedať, že ako majú zachovať tradičný spôsob obživy Inuitov, keď vieme, že im slúži ako zdroj obživy meso tlňov a na druhej strane, či je modré, že doteraz ulovené kožušiny boli spálené spálené a skonfiškované ďakujem pán kolega, za otázku. E, my e, nie sme v, nespore, v spore, ale ja ako právnik upozorím na to, že podľa mňa je tá výnimka legislatívne veľmi zložito formulovaná. A teraz je e, vecou Európskej komisie, aby, a keď bude tá výnimka prijatá, aby do, kontrolovala, ako sa dodržiava. Ja ako politik rešpektujem, že Európske spoločenstvo má mať právo loviť tulene a mať v rámci to ako zdroj svojho tradičného fungovania obžíva, ale konštatujem tiež, že komisia bude musieť ďalej sledovať, či všetky aspekty um, tohoto povolenia, tejto výnimky sa dodržiavajú a či ten olov je humánny a tak ďalej. A no my ideovo uh, nie sme v spore. Ďakujem. Uh, teraz ďalej pán Gebhardt, pani Gebhardt. Ďakujem. Um, pani predsednička, Myslím, že v roku 2009 e, sme prijali e, všeobecný e, zákaz predaja z produktov z tohto lavu a to bola dobrá vec, ale my sme správne prijali výnimku pre inuitov, pretože vieme, že um, to patrí k ich zdroju obživy a bez tohto lovu a bez výrobkov, ktoré majú z tohto lovu, nemôžu prežiť a preto Nemôžeme jednoducho povedať, že e, túto výnimku nemôžeme prijať, alebo že je príliš e, e, komplikovaná, alebo že je ťažké ju kontrolovať. Nie. Musíme rešpektovať, že títo ľudia tiež potrebujú zdroj obživy a my sme povedali, že to musíme urobiť. Tá druhá výnimka bola ťažšia výnimka, pretože ochrana návorných zdrojov čo môžeme pod tým všetko rozumieť, čo môže všetko za to schovať. Myslím, že dobre, že e, teraz e, táto vynika bola e, celkom vymazaná, pretože tým sme robili dobrú vec a myslím, že zajtra môžeme spokojne odhlasovať tento kompromis, pretože on kladie ten správny dôraz a tiež v budúcnosti e, vďaka nemu e, sa e, preverí, ako to v skutočnosti má dopad na Inuitov, pretože nechceme zničiť ich zdroj obživy. Teraz pán Federle. Tak fru Ďakujem pekne. Som rád, že teraz predsedáte Chcem sa vyjadriť k rozhodnutiu VTO. Hovorí sa hlavne o blahu zvierat. Myslím, že by to mohlo byť aj akousi referenciou pre iné témy, ale je tu výnimka pre Inuitov a môžu e, pokračovať e, v svojej tisícročnej tradícii aj kultúre, je to aj v ich ekonomickom záujme, ale e, rozlišuje sa tu lov a lov. Vo Švédsku máme jasnú právnu úpravu pri love tuleňov, ale parlament hovorí, že treba rozlišovať medzi napríklad e, e rybolovom, vtedy treba e, zničiť ak akýkoľvek, eh, akékoľvek tulenie výrobky, výrobky, ale myslím si, že treba mať veľmi jasno v týchto dvoch prípadoch. Ďakujem pekne. Teraz pán Fielner. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chceme zakázať obchodovanie s výrobkami z tuleňou treba hovoriť jasne, pretože tak či tak sa bude ďalej praktizovať lov na tuleňov aj v kontexte súčasných výnimiek, pretože rastie populácia tuleňov v súčasnosti a treba e, nejako moc zareagovať. Buď ich e, zabijeme, alebo mm, spravíme niečo iné, ale nie je jasné čo. E, to, čo je teraz v legislatíve, je dosť dosť e, zvláštne. Táto nová výnimka vyvoláva e, protesty VTO, ale myslím, že sa to dalo riešiť aj inak. Aj výbor pre medzinárodný obchod e, to už spomenul. Ja myslím, že by sa to dalo vyriešiť aj absolútnym zákazom, alebo by sa zakázal lov neetickým spôsobom, alebo by sa udelilo povolenie na lov z ekonomických dôvodov. Zakazuje sa e, lov rýb, ale je predpísané odhadzovať prípadne ulovené ryby. Neviem, možno, že by sme sa mali k tomu vrátiť od piky. And now, Nils. Teraz kolega Nilsson. are. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Udržateľná správa eh, je veľmi dôležitá nielen eh, v Baltskom mori, ale aj z absolútneho hľadiska. Máme tu eh, výnimku MRM, tá teraz už nefiguruje v dokumente, to je nešťastné, pretože sa zvyšuje populácia tuleňov treba chrániť tuleňov, ale treba nájsť aj istú rovnováhu. V Balskom mori je tu jeden problém, ja som o tom hovoril na výbore viackrát. Išlo o zrušenie tej výnimky MRM. Je dôležité mať tuleňov na lov, alebo teda za kontroly regionálnych úradov. Tie musia rozhodnúť, kto môže e, polovať na tuleňov a kto nie. Aj to, s čím sa eventuálne obchoduje, môže byť problematické, takže my nemáme dosah na prípadných e, lovcov a nemôžeme využiť ani nejaké iné možnosti. Nemáme ich ľahko k dispozícii, takže sa treba opäť venovať Baltskému moru, treba dbať na faunu, na flóru a treba konať zodpovedne. Kiitoksia ja täällä on. Ďakujem pekne. Šiesti rečníci sa prihlásili do spontánej rozpravy, keď vždy aj čas máme, dostane teda slovo každý z tých šiestich. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vzhľadom na konečné rozhodnutie orgánu na urovnávanie sporu z 18. júna 2014 e, eh, o výnimkách pre Inuitov a MRM výnimke e, musíme zmeniť a doplniť e, súčasné nariadenie o obchodovaní, tak aby sme zaručili e, súlad e, s pravidlami VTO. Ale VTO sa nejako nezameralo na blaho zvierat a my sme pritom na to veľmi kládli dôraz. Niekedy by sa dala táto výnimka využiť na low ktorí by inak e, bol jasne označený ako lov na komerčné účely. Takže treba mať na pamäti blaho zvierat a treba využiť aj mechanizmy, ktoré by mohli zabraniť prípadnému zneužitiu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Maria Notis. Ďakujem pekne. Prioritou pre EÚ musí byť ochrana druhov ohrozených druhov. Videli sme to aj pri veľrybách a teraz sa to týka tuleňov. Tento druh e, je na pokraji vyhnutia. Teraz potrebujeme jasné pravidlá. Jedinou výnimkou by mal byť ten lov inuitmi. Ale sú tu aj ďalšie otázky. E, lov musí byť e, tradičným lovom, e, musí slúžiť na obživu týchto komunít a taktiež by sa nemal diať za komerčnými účelmi. Taktiež treba obmedziť strach a bolesť u, u zvierat. Myslím, že takto môžeme naozaj účinne ochraňovať túleňov na celom svete a budeme zároveň umožňovať e, prežitie e, komunit inuitov. Oni e, sa živia čiastočne, čiastočne tuleňmi, je to súčasť ich tradícií. Ďakujem pekne. Teraz pán Jakovčič. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, ja chcem zdôrazniť rozdiel medzi tradičným lovom Inuitov a tradičným životom pôvodného obyvateľstva, teda od, od na tuleňov za každú cenu a za účelmi obchodovania s výrobkami, ktorý určite nie je potrebný. Je to téma, aktuálna téma, ale ja by som chcel zdôrazniť ešte niečo iné. Ja pochádzam z Chorvátska a chcem poukázať na problém západného Balkánu, pretože vidíme, že e, napríklad e,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 No entanto, outra das características dos europeus são a tolerância e o respeito. Vôbec to nie je potrebné, ale Európania sú tolerantní a rešpektujú rozdiely, rozdiely medzi kultúrami. E, niektorí tradične udržateľne lovia tulene. spotrebiteľ by mal mať možnosť voľby pri výrobkoch človek je súčasťou ekosystému toho istého ako zvieratá. Je tu teda lov z kultúrnych dôvodov, treba ho odlíšiť od, od masového eh, priemyselného lovu. Myslím, že Európania sú schopní takýto rozdiel urobiť a myslím, že aj komisii sa to podarilo. Ďakujem pekne. Je tu modrá karta od pána Federleho. Pán Santos, príjmate ju? OK, Federlej. Nech sa páči, môžete položiť otázku. Ďakujem pekne. Myslím, že ten záväzok je silný pre Inuitu, ale treba pamätať aj na to, že e, v severských krajinách máme e, isté tradície, pretože Jednoducho je tu veľkú časť roka z, a, hrubá vrstva ľadu. A sú tu takí, ktorí majú právo a, e, ochraňovať e, tulene, čo môžeme povedať im? Pán Santos. Eh, Ďakujem pekne. Myslím, že otázky súvisiace s lovom voľne žijúcich zvierat tu treba udeliť výnimku pre komunity pôvodného obyvateľstva. Robia tak už stovky rokov a nemajú prístup k iným e, zdrojom obživy. Treba pamätať na dejiny, zemepis a podľa toho aj konať. Teraz pán Demesmar. Ja, het uh, eh, Europese eh, verbod op commerciële zeehondenproducten. Zákaz, zákaz obchodovania s takýmito výrobkami. To je dlhá historka už od roku 2009. Na to čakali tisícky e, milióny európskych obyvateľov, ktorí nechceli vidieť takéto výrobky na európskom trhu, ale boli tu aj dôsledky. 2 milióny tuleňov boli 2 milióny tuleňov boli zachránené. Vyjadrila sa aj VTO, my sa musíme tomu teraz prispôsobiť, takže sa zdôrazňuje zákaz a Rada a parlament sa dohodli, ide o to zaručiť súlad s VTO, aj ochrana zvierat je dôležitá, nejako sa nepodkopáva základné nariadenia, tak zajtra budeme hlasovať za. Pani Kompulanátre. Európska komisia nám to tu odprezentovala. Môžeme podporovať ochranu a blaho zvierat a rozumieme aj tomu, čo navrhlo VTO, ale čo s tými osobami, ktoré žijú na malých ostrovoch e, vo Švédsku, aj napríklad e, ostrov West Batten. Iba jedna škola vo Fínsku vysvetľuje využitie túleňov. Iba Inuiti teraz môžu uskutočňovať takýto lov. Ťažko sa to bude vysvetľovať iným. E, komisia slúbila, že budú aj výnimky pre výskum. Mohli by byť možno nejaké ďalšie možnosti ako múzea, aby Inuiti ako aj ďalšie komunity mohli naďalej pokračovať vo svojom tisícročnom spôsobe živote. Pán komisár Verla, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy. Dovolte mi opäť sa poďakovať za to, že sme súčasťou tohto procesu a to tak konštruktívnym spôsobom napriek citlivej povahe tejto témy, e, ktorá sa prejavila aj vo väčšine diskusných príspevkov. Aktualizované nariadenie má za cieľ zabezpečiť, aby tie základné ekonomické a sociálne záujmy týchto komunít, ktoré tradične realizujú chov tuleňov, nebudú negatívne ovplyvnené. Lov, ako už bolo vysvetlené, integrálnou súčasťou kultúry a identity a predstavuje zdroj obživy a príjmu a tak, ako už počiarkol viacero rečníkov, väčšina rečníkov, prispieva takisto teda k obžive. V skutku výnimka z pohľadu riadenia morských zdrojov nie je výsledkom tohto procesu, pretože je to nekompatibilné s rozhodnutím VTO. Avšak buďte si istí, že sme veľmi podrobne analyzovali každý jeden návrh, ktorý sme dostali, avšak nenašli sme možnosť, ako zachovať výnimku bez toho, aby sme sa vystavovali obrovskému riziku sankcií zo strany VTO e, z dôvodu pokračovania v nesúlade. Revidovaná legislatíva umožní EÚ zosúľadiť e, svoju legislatívu s rozhodnutím VTO a poskytnúť nediskriminačný e, právny rámec v súlade s obavami verejnosti. Takže ďakujeme pekne, že ste podporili návrh nariadenia. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcela dať e, opäť slovo pánovi spravodajcovi, pánovi Busovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem kolegyne, kolegovia, ďakujem pán komisár veľa za pripomienky a za milé slova. Chápem, že tá dohoda, ktorá bola dosiahnutá, nie, nie úplne uspokojuje niektoré severské krajiny a krajiny z Pobaltia ale myslím si, že toto je lepšie, lepšia dohoda a malo by byť schválená, nakoľko sa nám podarilo dohodnúť aj novú, nový súbor kritérií, pokiaľ ide o výnimku pre Inuitov a takisto aj z dôvodu odsúhlaseného textu, pokiaľ je článok 7 o správach alebo informáciách. Súhlasím e, s tým pripomienkami pána Velu, že a po tých stretnutiach, ktoré som absolvoval s predstaviteľmi dánskeho parlamentu a parlamentami pobalských krajín, súhlasím, že ten lov, ktorý realizujú Inuiti a iné takéto pôvodné komunity, ten nevedie k ohrozeniu tých biotopov takejto populácie duleňov a nie je realizovaný primárne z komerčných dôvodov. Oni, Inuiti, robia tento lov, aby podporili svoje rodiny a ich malé komunity. Potreba obživy je veľmi jednoduchá a skromná. Robia to už stovky rokov ako súčasť svojho kultúrneho dedičstva, a teda tej tradície a rešpektujú pritom blaho zvierat. E, máme, kolegovia, taký zrychlený kalendár, ten sme absolvovali a bez dobrej spolupráce by sa nám nepodarilo dosiahnuť tú dohodu. A musíme aj komisii poskytnúť dostatočný čas na to, aby pripravila nevyhnutné akty e, do uplynutia tej lehoty v októbri. Ďakujem ešte raz a teším sa na zajtrajšie hlasovanie. Ďakujem. E, rozpráva o tejto záležitosti je tým